deň ste dostali k dispozícii. Nedostal som žiadne žiadosti o zmenu definitívneho návrhu programu, takže ho môžeme považovať za schválený. A ako prvý bod programu je správa Sakorafa Účasť únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti stredozemia. A hneď dávam slovo Pani Sakorafa, nech sa páči.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 Prosím. Dobrý večer. Prosím, láskavo opustite sálu v tichosti a dáme slovo našej spravodajkyni pani Sakorafa. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, vážny pán komisár, dámy a páni. Je mi veľkým potešením, že môžem odporučiť na schválenie programu Prima, teda aby sme podporili účasť